na začiatku by som vám chcel poďakovať za vašu včerajšiu účasť počas semináru, ktorý sme zorganizovali všetkým e, účastníkom. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili všetkých tých štyroch e, blokov. E, mali sme možnosť mať i debriefing následný a spoločne sme hovorili o tých podstatných líniách, ktoré veľký, veľkých hlavných črtách, ktoré musíme e, riešiť, aby sme ešte efektívnejšie robili našu rozpočtárskú prácu. Na začiatku našeho zasadnutia e, by som rád navrhol malé upresnenie programu. Počas hlasovania by sme predsunuli správu z číslo 7 E, pretože e, naši kolegovia, autory správy, sa musia potom rýchlo presunúť, ak nemáte námietky. Zo pár informácií ešte e, k nomináciám, ktoré boli rozhodnuté koordinátormi. Náš výbor nebude vypracovať názor k správe ITRE, technická spolupráca so Švajčiarskom v rámci e, Horizontu 2020. Naopak, náš výbor bude vypracovovať e, stanovisko e, k správe LIBE, pokiaľ ide o situáciu v Stredomorí, globálny prístup EÚ k migračným tokom. Spravodajcom bude Gerard Depre. Pokiaľ ide o rozpočet 2016, ro- e, koordinátori majú súhlas e, ku kalendáru, pokiaľ ide, uh, uh, pokiaľ ide o výsledky trialógu. Uh, náš výbor tiež vypracuje správu k mandátu na trialóg vzhľadom na júlové plénum hneď po prezentácii projektu rozpoč- návrhu rozpočtu komisiou. Pokiaľ ide o správu o iniciatíve pre zamestnávanie mladých, koordinátori sa zhodli na návrhu e, materiálu listu, pokiaľ ide o modifikatívne e, nariadenie pre mladých, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, ide o zrýchlenie predfinancovanie 1 eh, až 30 ak eh, tu bude dobrá dynamika, mohol by to viesť k nedostatkom eh, pladieb do konca roku 2015. Ďalej potom koordinátori sa zhodli o spoločnom stupení pozmenujúcich návrhov, aby sme mohli mať rýchle závery revízie, aby, ak nebude, e, aby nebol trialog, aby sa nestrácal čas. Myslím si, že ako spravodajca k tejto správe, kde ide o stiahnutie pozmeňujúcich návrhov, je tu naozaj výrazná miera nezamestnanosti, možnosť zamestnávania pre mladých bez ohľadu na to, aké fondy sa použijú, bude mizivá. Ide o mobilitu týchto ľudí k regiónom, kde by mohli mať šancu zamestnať sa a začať e, svoje vzdelávanie. Máme tu dve misie, dve delegácie, jedna na Sicíliu, 12 e, poslancov 22 až 24 júla v spolupráci s výborom LIBE. Táto misia sa pripravuje e, predseda agentúry Frontex bude pozvaný na výmenu názorov. Spravodajcom je pán Depre k iniciatívnej správe. Budeme s ním vzdielať všetko to, čo vie o prostriedkoch spustenia, e, teda prostriedkov na riadenie migračných tokov, aby osoby, ktoré si to zaslúžia, mohli mať e, azylové právo, aby sme mohli zdieľať informácie, ktoré sú potrebné. A potom delegácia do Estónska, 12 členov. Devetnáct, e, 18. a 19. júna sa pôjde do Rigi. E, spoločne to bude medzi výbormi SEDE a, a e, rozpočet 14. E, novembra bude tu zasadnutie rozpočtového výboru tu v budove Jan. Chcem, aby tu bola veľká účasť, pretože tu bude hlasovanie v spoločnej správe o financovanie politiky bezpečnosti a spoločnej obrany sebe je pod výborom e, AFETu a spoločne s AFETom bude záverečné hlisovanie, ak si e, želáte podporiť správu, ktorú predloží pán Taron, tak buďte početní na tomto zasadnutí 14. apríla od 9. do 9.30. Rád by som sa uistil, že naše zasadnutie 16. marca, že k tomu nemáte poznámky k zápisnici, že môžeme zápisnicu schváliť. A teda sa dostávame teraz k hlasovaniu. Začneme správou číslo 7, ako som povedal. Zelený rast, e, možnosti zeleného rastu pre malých, malé a stredné podniky. pozmeňujúci návrh číslo 8 v dvoch častiach e, k odseku číslo 1. Prvá časť plusko spravodajcu, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Druhá časť sa zamieta. Odsek 1, pozmeňujúci návrh číslo 9. Spravodajca eh, dal plusko. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 1b, nový. Pozmeňujúci návrh číslo 10, plusko spravodajcu. Kto je za? Proti? Budeme hlasovať elektronicky. Hlasujeme. Le scrutin est clos. Takže 19 eh, proti 14 hlasom sa prijíma. si návrh 12. Eh, eh, kto je za? Proti? Držal sa niekto? Zamieta sa. Ešte si to preveríme, nemyslíte si teda, že je zamietnutý, takže nominálne hlasujeme. Končím hlasovanie. E, rovnaký počet hlasov. Tým pádom sa zamieta. Pozmeniu návrh, návrh číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Odsek 2a, pozmeňujúci návrh 14, E, pozitívny názor spravodajcov, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 3, pozmeňujúci návrh 15, e, kto je za, kto je proti, to si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 4 pozmenujúci návrh číslo 16, ústna poznámka pána Torvala. E, znížením e, e, administratívneho bremena. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis 1 e, k odseku 5, kto je za, kto je proti, nikto sa nezdržal, príjima sa. Úvodné ustanovenie. úvodné ustanovenie 1, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, Pozmenici návrh číslo 1 e, elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Úvodné ustanovenie pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Príjima sa a B, pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 4 k úvodným ustanoveniam, proti, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, príjima sa. Kompromis B k úvodnému ustanoveniu B, kto je za, zdržal sa niekto, zdrž- Príjma sa. si návrh číslo 7, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Teraz e, text ako celok e, elektronicky. Kto je za? Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa text 32 hlasmi. Teraz sa vrátime k správe číslo 4. Kto je za túto správu? Ide o viacročný finančný rámec 2014 e, až 2020 správ, správa Tomas. Kto je za? Prepačte, e, e, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Jednomyselne sa prijíma. Správa číslo 5. Mobiliza- fond globalizačný fond. Je to zvláštna situácia, pretože tu vlastne sa nám avizovala likvidácia podnika, podniku. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 3a. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Odsek 3. Pozmeňujem si návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 3b. Pozmeňujem si návrh 4. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 3c. Pozmeňujem si návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 6, si návrh 6, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 7, 7, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 7a, pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjima sa. 7b pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjima sa. 7c 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjima sa. 7D, pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Príjma sa. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 7F pozmeňujúci návrh 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Nie je mi to jasné, tak to preverím elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 8, 14, e, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz celý text, a to menovite. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 31 proti 3. Teraz som už hovoril o správe, pokiaľ ide o iniciatívu pre mladých eh, a ich zamestnanosť. Potvrdzujem, že stiahujem svoje pozmeňujúce návrhy a pán Iturgajs takisto tiež stiahol svoj pozmeňujúci návrh. Následne tým pádom máme tu jeden ešte pozmeňujúci návrh, číslo 4, pána Zvera, tiež je stiahnutý, takisto je stiahnutý. Takže Za týchto podmienok, ako viete, už som e, e, stiahol teda pozmeňujúce návrhy e, predsedovi k, e, výboru pre zamestnanosť som napísal list e, o rizikách nedostatku prostriedkov na, začiat- na konci roku 2015, ak bude e, fungovať ten e, nástroj takou dynamikou ako doteraz. Ja som sa snažil pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré som práve stiahol, upútať pozornosť na to, že veľmi málo pozornosti venujeme legionom, kde je veľmi vysoká nezamestnanosť, málo zamestnanosti. Je to veľmi zlé pre prvé profesionálne skúsenosti mladých a politikov tam, kde nie je zamestnanosť, vzbudzujeme, aby realizovali potrebné reformy, aby ekonomika e, nabrala na novo dých a konkurencieschopnosť, ktorú potrebuje. Môžeme teda prejsť teraz list, ktorý, ktorý, návrh listu, ktorý chcem adresovať predsedovi výboru EMPL. E, zobrali ste to na vedomie. Máte e, námietky e, k obsahu tohoto listu? Ak nie, môžem ho v takomto stave poslať. Nie sú námietky, takže ho zašlem jeho príjemcovi z, za teda predpokladu vašeho súhlasu. pani e, Zabal, e, správa týkajúca sa e, rozpočet. Tu sú dopady, pretože sme hlasovali o platbách. Nehlasujeme, pretože správa je len list, ktorý pokrýva správu. pretože nie je tu snaha o pozmeňujúce návrhy. Stráca to vlastne v, týmto, v tomto ohľade zmysel. Teda ja posúvam vlastne tomto formou e, správu našeho e, výboru pani e, Gardia Zabal k správe číslo 8. Con el fondo de globalización que acabamos de aprobar. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o túto vec, ja s ňou súhlasím. Eh, nominal. Le scrutin est ouvert. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Transfery, transfer je uh, odhlasovaný. Pani Holmajer, správa číslo 9, ďalšie uh, oddiely. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Takže ide tu o dva také menšie presuny, ktoré v zásade nie sú nejaké zásadné. Jeden sa týka výboru regiónov, a to v tom zmysle, že pokiaľ ide o posilnenie sekretariatu politických skupín, tak ako vlastne sa to dohodlo v rámci rokovaní o presune s Európskym parlamentom. Teraz sa vlastne dostávame do záverečnej fázy a Ide o to, že dochádza k transformácii prostriedkov do, e, vo forme permanentného miesta AST3 pre, AST3 pre ALDE. Nejaké problémy s financovaním tu by nemali vzniknúť, je to, ako hovorím, bezproblémové. No a druhá vec, ak môžem rovno o tom hovoriť, sa týka hospodárskeho sociálneho výboru a tu ide o zmenu určenia nákladov z nábytku, na možnosť využitia pre presťahovanie. To nie je problematické, to nie je znamená žiadne zdraženie. Je to akorát presunutie na iné účely, takže nie sú to žiadne dodatočné náklady. Ďakujem. Je mets voix le premier rapport sur le... Hlasujeme teda o prvej správe, pokiaľ ide o výbor regionov. Hlasujeme. Končím hlasovanie. E, je to prijaté. Teraz e, správa, ktorá sa týka ECOSOKu. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa 32 hlasmi voči dvom. Pokiaľ ide o e, piatú časť a k e, nehnuteľnostiam. Ďakujem pekne. Po dohode s tenými spravodajcami by som chcel len stručne informovať o súdnom dvore. Súdny dvor vlastne už má dva výškové budovy a teraz vlastne plánuje tretiu výškovú budovu a to preto, aby všetok personál, ktorý sa nachádza mimo centrálneho areálu, sa teda presunul do toho spoločného nového areálu. Prekladateľské služby sa nachádzajú v budove, ktorá sa musí prenajímať, takže preto tu ide o to rozšírenie a potom tá nová budova by mala kapacitu pre zhruba 900 pracovných miest tu sa už zohľadňuje potreba na personál do roku 2023, aby sme teda nemuseli v neskôršej fáze pokračovať s nejakým rozširovaním alebo stavaním. Teraz je dôležité pôsobiť efektívne. Samozrejme vieme, že súdny dvor dostane nové miesta, pokiaľ ide o samotných súdcov, majú určitý dopyt po dodatočnom personále, aj keď to rozširovanie nebude až tak, také veľké, ako sa pôvodne plánovalo zo strany súdneho dvora. Celé je to zosúladené, koordinované aj s radou a komisiou. Pokiaľ ide o zvýšenie kapacity v hlavnom sídle o asi 30 tisíc m, štvorcových, takže bude tam celková plocha okolo 49 tisíc m, štvorcových podľa informačného dokumentu z roku 2011. Totižto my sme sa vlastne už týmto projektom svojho času zapodievali. Zaujali sme vtedy pozitívne stanovisko smerom súdnemu dvoru 122 miliónov eur ako východisko z roku 2010, to, sú, to je v rámci indexu stavných nákladov. Tento rámec sa dodrží, náklady majú dosiahnuť celkovo 131 853 tisíc. No a je tu pokles, pokiaľ ide o úroky na financovanie a úspory na nájomnom budú tiež znamenať určitý pozitívny vplyv, takže každoročný na záťaž bude 6 miliónov eur, pričom tam pôjde o nájom na 10 rokov rámcová dohoda medzi súdnym dvorom a Luxemburskom. Luxembursko zaujalo pozitívne stanovisko, skutočne sa snaží, aby európske inštitúcie dostali výhodné podmienky, aby im bola poskytnutá podpora, pomáhajú aj organizovať realizáciu vecí, ktoré sú s týmto prepojené. Takže za euro získa súdny dvor vlastne pozemok. To je pozitívna záležitosť. Ak by sa to podarilo v Bruseli, bolo by to tiež veľmi príjemné. Luxemburská administratíva prevezme úlohu stavebníka, bude sa zabrať aj zadávaním, aj realizáciou prác, pokiaľ je rozdanie budovy. Plánuje sa to na rok 2019. Súdny dvor vlastne od začiatku plánovacej fázy až do ukončenia bude intenzívne zapojený do, do e, celého procesu, aby sa tu garantoval právny a odborný dohľad, pokiaľ ide o to celkové splatenie, potom vlastníctvo prejde na súdny dvor, Najneskôršia okamih splatenia je v roku 2036 pokiaľ ide o roky 2015 a 16, tedy sa má udeliť stavebné povolenie, 2016 až 2019 realizácia prác a potom v lete 2019 má byť pripravená tá budova na stiahovanie. To znamená, že tu sa pohybujeme v rámci toho, čo sme boli informovaní v minulosti. Nič sa tam nezmenilo, okrem toho, že teraz tie čísla boli validované a sú preveriteľné. Ďakujem. Dobre. Pán Depre. Ďakujem. No. Pre iné ostatné inštitúcie na rok 2016 by som chcel trošku upresniť. Nespochybňujem pri tom, čo povedala pani Holmajer, ale moja presná otázka sa týka rozpočtu 2016. Aký, aké sú vlastne dopady toho nášho súhlasu sú tu dva prvky, ktoré nám boli posunuté. Je to na stránke 8 toho nášho dokumentu. Čiastka e, prevedená e, Luxembursku za najmy bude 22 miliónov eur ročne. Medzi 2000, bola teda medzi 2017 e, a 2026. A ďalší odsek berú z do úvahy e, rozpočtové náklady na obdobie 2017 pre podobné budovy. Rozpočtové zaťaženie doplnkové bude obmedzené na každoročnú sumu asi 6 miliónov eur, ak to správne interpretujem. Pre 2016 tu nie je zaťaženie rozpočtové, a ak som to zle nepochopil, záťaž pre nás rozpočet začne e, v roku 2017 ako, ako dodatočný náklad. Takže to sú implikácie pre 2016, ak to mám upresniť. Pani Homajer? Um, na meinem... Podľa mojich informácií a možno súdny dvor by mohol zodpovedať túto otázku, pokiaľ ide rok 2016 porovnaní s tým, o čom ste hovorili, tam nie sú žiadne dotočené náklady, zatiaľ čo 2017 potom to regulárne sa bude hlás, hlásiť a riešiť v rámci tohoto rozpočtu. Takže aspoň tak som bola o tom informovaná, či to tak skutočne je. To by mal potvrdiť samotný súdny dvor. Monsieur Depré. Pán Depré, Dôverujem pani Holmajer, pretože som dobrej viery, ale chcel by som mať naozaj istotu. Sú tu predstavitelia a, a súdneho dvoru. Mohli by presne odpovedať na otázku, ktorú som položil. Je tu zastupca súdneho dvoru, mohol by nám povedať? tu pred výborom, takto by sme mali presnú informáciu, ktoré to má dopady na rozpočet 2016. 22 miliónov to je 1% rozpočtu parlamentu. Appréciable. Mais euh, la justice n'a pas spravodlivosť nemožno vyvážiť, ale naozaj ona má určitú, e, určitú niečo nás stojí. Som generálnym riaditeľom na, e, v rámci súdneho dvoru. Chcem upresniť chcem pána Depre uistiť, 22 milión, ktoré, o ktorých hovoríte, predstavujú amortizáciu e, e budov, ktoré súdny dvor interiér e, vlastne e, vystával. 22 miliónov eur predstavuje e, náklady interných rozšírení tak, ako vyzerajú teraz. Tá tretia výšková budova, to je pre 2016 je nula náklad. To sa začne až od chvíli, keď bude vystavaná, keď bude dokončená a vtedy začne fáza amortizácia každoročná. V vašom rozpočte eh, nájdete vnútorné od, od eh, roku 2019. Tam bude obdobia amortizácia spojené s touto budovou žiadne čisté dopady na rozpočet akékoľvek povahy v rozpo- rozpočte roku 2016, pán spravodajca. Vaša otázka, pokiaľ ide o 6 miliónov eur, už tak to je otázka, sa týka kalkulácií, ktoré sme robili v roku 2001, nám upresnili, teda ak, aké bu- aký bude rozdiel medzi kontinuáciou e, nájmu, ak, budeme, ak nebudeme nič už stavať, a stavbou tretej výškovej budovy. Ak postavíme tretiu budovu, dodatočné ročné náklady, bude to 6 miliónov naviac, ako keby sme naďalej prenajímali budovu v Luxemburgu. A za 10 rokov, eh, na ktoré sme uvažovali amortizáciu, týchto 6 miliónov by eh, zmizlo, pretože nebude už nájom a nebude tento rozdiel. Ak dovolíte, pán spravodajca, ešte by som na záver povedal, že tie prvky, ktoré sme vám poskytli v roku 2011, boli kalkulované na základe e, ceny pôžičok e, v roku 2011 a všetky naše ekonomické kalkulácie boli kalkulované na pôžičku na 5 v tom období pôžičky, e, pokiaľ išlo o Luxemburg a stavebný sektor, bolo to 5 Dnes vám môžeme povedať, pretože konsolidujeme výdavky na vnútorné budovy, že sme v stave požičať za menej než 5 medzi 1,5 až 2 percentami. To urobíme pre tretiu výškovú budovu. Takže tento diferenciál bude viac než 6 miliónov, pretože nájmy zostanú rovnaké, amortizácia e, budov bude menej podstatné, takže tento diferenciál v podstate uh, uh, zmizne. A keď budeme 15 rokov, uh, tak to bude vlastne, nebude žiaden diferenciál, takže nebude to drahšie. Toľko k, týmto kalkuláciám. Qui emprunte en l'occurrence parce que l'Union européenne en principe EU v podstate e, e, si nemôže požičiavať Odpoviem na vašu otázku. Chcem zodpovedať. E, čakám na odpoveď na vašu otázku najprv od pána generálneho riaditeľa. Vy ste, pán predseda, porozili otázku. Takže kto si požičia? Čakám odpoveď pána generálneho riaditeľa, kým sám poviem, čo si. Kto si bude požičiavať EÚ? <coughs> Montáž je tá istá, ktorá sa vytvorila pri e, interných rozšíreniach, potvrdená v špeciálnej správe e, účtovného dvoru, kde bol dobrý model konštrukcie pre Luxemburg. Je, je, to, e, nehnuteľ, je to realitná spoločnosť a prostredníctvom nej luxemburský štát, ktorý platí. A Európska únia potom platí Luxembursku Robí sa to ako v všetkých eh, nehnuteľnostných eh, eh, akcií luxemburského štátu. Plus disponibilita terénu, to sú desiatky miliónov eur za symbolické sumy európskym inštitúciám. Règle à la limite de l'absurde puisqu'on est obligé Dobre, tak toto je trošku absurdná situácia. Ide o to, že musíme sa tu e, zaoberať samozrejme tým, aké sú možnosti financovania hranice a legálnosti a ide o to, aby to bolo samozrejme udržateľné. Dobre, dobre, takže zamnite na to, čo som hovoril. Nech sa páči, pán Depré. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to sú veci, na ktoré by sme nemali zabúdať, totiž to identické mechanizmy sú relevantné, keď ide o financovanie budovy KAD. No a generálny tajomník nás bude čoskoro o tom informovať. Ak som to teraz celé pochopil správne, tak nebude tu v zásade žiaden dopad na rozpočet roku 2016. Pokiaľ ide o ten vplyv na rozpočet, to sa začne vlastne až od roku 2017. To znamená, že ide o nájomnú zmluvu. Nájomnú zmluva sa prepojená s kúpou. Myslím si, že to je dobrý postup lebo to by znamenalo, že súdny dvor po desiatich rokoch od eh, výstavy budovy by sa stal vlastníkom, doratočne by sa naplatilo, zaplatilo iba 6 miliónov, takže bolo by to dobré, takže celkové náklady boli 6x10 plus eh, refundácia tých úrokov, chápem to správne? Áno, z hľadiska rozpočtov áno, ale pokiaľ ide o náklady, nie, totiž to ide tu o stavné náklady plus úroky. No, zase tak som to isto pochopil, to bolo všetko z mojej strany. Dobre, pokiaľ ide o otázku verejného dlhu Luxemburska, tam dojde k určitým vplyvom nárastu na základe tejto investície, lebo v zásade je to investícia luxemburského štátu. No a keď vlastne by sa to muselo v zmysle Maastrichtu nejako zaučtovať, kategorizovať, no vystáva otázka, do akej kategórie to pôjde. Bude to neutralizácia? Nie, nie, pán predseda, je to podstatne komplikovanejšie, totižto keď sme e, rozširovali našu inštitúciu, tak vtedy išlo svojho času o 400 miliónov. Luxembursko to nechcel mať v štátnom dlhu, takže ako postupovali? Jednoducho zriadili súkromnú realitnú spoločnosť a ide to cez túto spoločnosť. Aha, takže tam sa potom vyplácajú honorári. Nie, nie je to presne tak. Luxemburské inštitúcie nedostávajú žiadne finančné prostriedky. Myslím si, že bolo by jednoduchšie, hovorí predseda, keby naše konanie sa zosúladilo s realitou. Totižto my sa tu zaviažeme niečomu a síce ide o to, že sa zaviažeme zvoliť si veľmi komplikované systémy financovania, ako to vysvetliť občanom, no to nie je vôbec jednoduché. No a v rámci tohoto postoja, alebo na základe tohoto postoja, potom samozrejme vznikajú určité podozrenia, to som chcel povedať, ale dobre, je to vec aj súdneho dvora a samozrejme je to niečo pozitívne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja si myslím už dlhšiu dobu, že Európska únia mal mať možnosť eh, využívať aj možnosti pôžičiek. Vidíme to vlastne na tomto absurdnom modeli a preto by sme mali sa takýmto spôsobom zamýšľať do budúcnosti. Predseda, áno, pokiaľ ide o pôžičky, samozrejme musíme postupovať obozretne iba za účelom funkcií a nie, nie aby sa preberali administratívne alebo funkčné náklady. Áno, na tom sa určite zhodneme. Ak sa na to pozeráme identicky, tak som za. dobré, pani Holmajer, takže my sme už aj o tomto hlasovali. Alebo teraz budem vlastne hlasovať menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Le vote est positif par 22 voix. Takže 22 hlasov za, proti boli dva hlasy, výborne, takže môžeme teraz postup, pristúpiť k rozpočtu na rok 2016, to je to, čo sa práve pripravuje. A ja by som vás chcel informovať o rozpočtovom trialógu, Zúčastnil som sa spolu s pani Zabal, s pánom Fernandezom a s pánom Depre, pokiaľ ide o ostatné oddiely rozpočtu 2016. Takže ako je to na strane platieb? Ide o to, že je tu spoločné vyhlásenie spolu s informáciami, ktoré ste dostali. Tam ide o platby a záväzky týkajúce sa roku 2016 a tu vlastne vidíte, že pokiaľ ide o problematiku nesplatených faktúr, tam ide o sumu asi 24 miliónov, napriek tým 4,8 miliard, ktoré sme mali ku koncu roka. A pokiaľ ide o komisiu, informovali sme aj pani Georgievu, že pokiaľ ide vlastne o problematiku rozpočtového, tak povedať, vyčistenia, Čakáme na to, ako to celé dopadne, ako je to vlastne s týmito nesplatenými e, faktúrami. Pokiaľ ide o radu a parlamentu, zhodli sa predsa na tom, že potrebujeme určitý plán, pokiaľ je riešenie situácie. Jednoducho teraz na to čakáme, ide tu určitý časový výhľad, časové plánovanie. To sú veci, na ktoré čakáme a potom musíme diskutovať o tom, ako ďalej, aby sme zistili, čo je akceptovateľné, čo je mm, možné a realizovateľné pri týchto nesplatených účtoch. Ide o to, že keď sme sa rozhodli, to chceme riešiť, tak sme sa zhodli na tom, že na rozpočtovom výboru sa, výbore sa budú prezentovať tabulky s platbami, to bude 16. apríla o 9.30 a pani Georgieva, podpredsednička komisie, ktorá je zodpovedná za otázky týkajúce sa rozpočtu, bude prítomná. No a my sme sa ďalej zhodli na tom, že sa uskutoční medziinštitucionálne zasadnutie pracovnej skupiny ešte pred mm, koncom mesiaca máj, aby sme sa zapodievali týmto riešením situácie nezaplatených faktúr. To znamená, že až do tej fázy sa uskutočia neformálne zasadnutie, aby sa zabezpečil dokument zodpovedá skutočne našim očakávaniam, aby vlastne tam nedochádzalo k nejakému zahmlievaniu alebo nedorozumeniu. No a potom to zasadnutie, tak povedz, na vysokej úrovni sa uskutoční trialóg, ktorý sa bude zapodievať samotným časovým plánom, pokiaľ ide o tento plán riešenia situácie. Okrem toho sa uskutoční e, zasadnutie, pokiaľ ide o smerovanie v roku 2016. Doteraz vlastne celý ten prístup bol konštruktívny. Rada sa iste chce riadiť pozitívnymi úmyslami. Samozrejme, bude možnosť to celé preveriť keď sa rada vyjadrí k návrhu komisie. A ten návrh bude predložený ešte pred letom. Takže pokiaľ ide o zmierovanie, ste si spomínate, ako to prebiehalo v roku 2014 a pevne veríme, že zastúpenie rady bude teraz konať lepšie. V zásade ide o to, aby sa to zmierovanie ukončilo do 13. novembra. Je to piatok 13. ako hovorí pán Fernández, to je pozitívny signál, znamená to šťastie. No a ide o to, že je tu snaha konať. Samozrejme sú tu aj určité logistické problémy, ktoré súvisia s tým, že v budove rady bude veľa zasadnutí. Ak by to bolo teda 13., to by bol taký vodnejší termín. Pôvodne chceli 21., ale rada by mala byť v ústretí parlamentu, ak teda chcú zrealizovať to zmierovanie až do 18. A pevne verím, že sa to nebude musieť dlho naťahovať. Ešte v rámci nejakého tri, ďalšieho trialógu, ak by to bolo neúspešné. Takže pokiaľ ide aj o problematiku opravného rozpočtu 1 a 2, to ide o financovanie FC a hovorí sa o tom, že je dôležité, aby sme čakali najprv na hlasovanie o FC, potom uvidíme, aký bude výsledok. Opravný rozpočet 1 je vlastne iba implementácia toho, e, čo sa potom bude riešiť v rámci FC a jednoducho tam je ešte istý časový priestor a v zásade by sa o tom malo hlasovať koncom apríla. Oh, eh, no, vidíme, či sa skutočne výmena názorov eh, o, o 5% znížení personál v európskych inštitúciách a my sme poukázali na to, že keď tento rozpočet, rozpočet chceme skrátiť o 5%, tak je to dobré, ale e, keď to bude viesť k tomu, e, že sa niektoré funkcie externalizujú, tak to nič neprinesie, pretože e, platy úradníkov sa potom tak premenia, to poviem, a keď sa to zmení, na platy honorárov pre inštitúcie, ktoré nebudú nahradzovať e, úradníkov, tak to nič nebude znamenať. A keď to pre voličov bude znieť pekne, je to tak ako s tými e, spoločnosťami pre nehnuteľnosti, ktoré vykonávajú investície, ktoré by sme mohli urobiť sami. A v konečnom dôsledku my musíme e, platiť nájomné namiesto toho, aby sme mohli realizovať investície. A my nechceme, aby to boli len také kozmetické úpravy. Dobre, takže toľko k trialógu z 30. marca. Má niekto nejaké pripomienky k tejto téme? Zdá sa, že nie. Takže budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu, kde ide o pilotné projekty a prípravné opatrenia pre rozpočtový rok 2015 a 2016. Pani Gardia Zabal a pán Fernández sú spravdajcami a dostávajú slovo. Pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokračovať po portugalsky Áno, tieto pilotné projekty sú možnosťou, aby poslanci sa mohli zúčastňovať eh, prekladania návrhov a tieto pilotné projekty samozrejme treba vnímať v istom obmedzenom rámci, ak máme také skryté právo iniciatívy, a mohli by sme tieto možnosti využiť na to, aby sme spustili pilotné projekty alebo spustili projekty, ktoré sú v súlade s našimi prioritami. A jedna z priorít, ktoré máme, je zamestnanosť. Európska únia e, každodenne musí stvoriť milióny pracovných miest no a preto je dôležitá mobilita. Existuje veľa pilotných projektov, ktoré sa už zmenili na prípravné opatrenia. Ide o zamestnanosť mládeže. Neexistuje žiaden pilotný projekt pre osoby vo veku nad 30 rokov. A preto myslím, že tu vzniká možnosť zaoberať sa touto otázkou. Ide o pilotné projekty. Pilotné projekty majú krátku dobu trvanlivosti alebo trvania a môžu byť doplnené prípravnými opatreniami. Pripravili sme dokument spolu s AIDAR, ide o stav súčasných pilotných projektov a ide tam o projekt pracovný dokument a ja rád o tom budem diskutovať, ak máte nejaké pochybnosti. Ďakujem pekne. Mhm, ďakujem pekne. Pani Gardia Zabal. Pán Rubik dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Moja otázka sa týka pilotných projektov na rok 2016. V Európe je veľký problém s nezamestnanosťou a náš výbor navrhuje, aby sme e, vypracovali vlastný program pre Female Business Angels, čiže pre ženských business angels, to znamená že tie by vzdelávali ostatných v otázkach samostatnej zárobkovej činnosti a otázky o tom, ako sa osamostatniť, ako vytvárať firmy, sú dôležité hlavne v krajinách, kde je vysoká nezamestnanosť. A ja komisia povedala aj ten, že tento program, aj keď sme my o ňom rozhodli, aj keď rada ho schválila, tak komisárka Bienkovská chce alebo trochu dáva na boč- bokom a ja a myslím, že by sme mali začať iniciatívu a ja myslím, že v období vysokej nezavi- e, nezamestnanosti by sme takúto iniciatívu, ktorú parlament jednomyselne prijal, nemôžeme odôvodniť, e, teda odmietnúť bez odôvodnenia, bez toho, aby sme na to boli upozornili. Ja myslím, že takýto postup nie je príspustný. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto oznámenie, za toto za túto pripomienku. Iste budete mať v tomto, v tomto podporu. Má niekto ešte nejaké pripomienky k téme pilotných projektov? Obávam sa, že možno teraz zneužijem moje postavenie predsedu. Niektorí kolegovia narohovali projekt, pilotný projekt pre zamestnanosť mládeže, v ktorom sa navrhla flexibilita a v ktorom by sa navrhlo, že mládež, ktorí, alebo mladí ľudia, ktorí dosiahnu 18 rokov, na jeden rok pôjdu do zahraničia na nejaké učňovské miesto. To znamená, že krajina, ktorej vycestujú, ich eh, môcť prijať tak, aby eh, im eh, mohli poskytnúť toto dodatočné vzdelanie, tak aby sa naučili aj jazyk krajiny, do ktorej vycestujú. To by boli zmluvy na minimálne jeden rok. A samozrejme s očakávaním, že právne predpisy by sa organizovali tak, aby to platilo vo všetkých 28 členských štátoch. Ja istotne ešte budem mať príležitosť o tomto pilotnom projekte hovoriť, ktorý sa momentálne vypracúva, pretože my musíme reagovať na očakávania mladých. Samozrejme, snažíme sa dať prostriedky krajinám, ale obsahy sú často veľmi vágne. Je to viac eh, prostriedok komunikácie ako prostriedok eh, konania konkrétneho a k tomu sa ešte vrátime. No a ja by som, ja som to chcel zdôrazniť, ak by sa to malo zneužiť, alebo ak som to zneužil, tak mi to prosím povedzte. Má niekto nejaké ďalšie pripomienky? Zdá sa, že nie. A tým sa dostávame k oddielu 1. Je to e, rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2016. Spravodajcom je pán Depre. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len veľmi stručne. Pri predchádzajúcom zasadnutí e, sme prijali nákladov dokumentov, ktoré som navrhol a to takéže prijatie výdavkov parlamentu na rok 2016. Chceli sme tam rozlišovať medzi bežnými prevádzkovými nákladmi a osobitnými výdavkami. K tomuto v našom výbore panuje všeobecná dohoda a zhoda. E, veci už neboli ale také jednoduché, keď išlo o e, percento navýšenia. Ja v pracovnom dokumente som povedal, že tento nárast môže byť maximálne 1,1%. Na ďalšom zasadnutí sme sa snažili o dohodu, ale bohužiaľ nestretol sa to s veľkým náčením. Ja som sa stretol potom s tými spravodajcami jednotlivých skupín a dohodli sme sa na tom, že e, pri mierovacom konaní s prezidiom e, my navrhneme e, mieru rastu bežných nákladov o 1,3 To navrhla jedna politická skupina. No a čo sa týka čiastky investičných výdavkov, tak malo by to byť vydané na bezpečnosť budov a počítačovú bezpečnosť. Začali rokovania, vážený pán predseda, vy vedete túto delegáciu, no a aký bol výsledok k trešiemu stavu? na jeseň schválime rozpočet parlamentu. Teraz ide o to eh, stanoviť eh, všeobecný rámec, kto, ktorého eh, dáme tie položky, ktoré by sa mali zvyšovať a tie, kde rozpočet sa bude naopak znižovať. A čo sa týka všeobecného rámca, uskutočnilo sa prvé zmierovacie zasadnutie, no a čo sa týka parlamentu a prevádzkových nákladov. E, nárast e, v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 bude 2,2 a naša delegácia vychádzala z hodnoty 1,3 Po v niektorých diskusiách e, som navrhol, aby sme sa dohodli na maximálne 1,6 My sme súhlasili s navýšením nášho pôvodného návrhu o 0,3 predsedníctvo prezidium e, to kleslo 0,6 e, čiže my sme e, súhlasili jednou tretinou, prezidium s dvoma tretinami znížením. No a a no, ako sa týka bezpečnosti budov a počítačovej bezpečnosti, dohodli sme sa na tom, že to najvyššia eh, maximálna čiastka bude 15 miliónov eur, že o ňu sa budeme snažiť. Ale ešte čakáme eh, na konkrétnu čiastku. Pán generálny tajomník chce predložiť eh, správu, aby ukázal, aké investície sa všeobecne plánujú a či sú tieto náklady odôvodnené. Takže takto to vyzerá od zmierovacieho konania. Som dostal 80 pozmeňujúcich návrhov k mojej správe. Ja tieto pozmeňujúce návrhy preverím spoločne s tieňovými spravodajcami, a to ešte dnes, medzi 14. a 15. hodinou. A potom sa uskutoční prvá rozpráva s tieňovými spravodajcami k druhu a spôsobu úspor, ktoré chceme zrealizovať. A pán generálny tajomník príde na ďalšie zasadnutie zmerovacie výboru. Treba ušetriť 10 miliónov eur v bežných nákladoch a ja teraz nete na stretnutí s kolegami preverím, aké priority máme my, keď ide o úspory v rozpočte. Cieľ je dohoda s prezídiom parlamentu. A myslím, že to bude 23. alebo 24. A vtedy je to naplánované. No a na pléne sa bude hlasovať o mojej správe koncom apríla. To je všetko, čo môžem k tomu povedať, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi za komplexnú informáciu. Um, Určite budete súhlasiť so mnou, že keď tvoríme rozpočet a keď sa dohadujeme e, na tej čiastke, tak e, možno nie je celkom najlepšie riešenie, keď každý povie nejakú, my povieme dolnú hranicu, e, generálny tajomník hornú hranicu a potom povieme, že to ideme niekde interpolovať. Najlepšie riešenie je, keď máme konkrétne informácie, aby sme, aby sme mohli rozpočet riešiť. Roky sa rozpočty riešia tak, že sa indexuje. A v tomto rozpočte sa dokonca indexovala aj čiastka 1,8 milióna eur, ktorú v tomto roku vyplatíme ako odstupné poslancom Európskeho parlamentu, ktorí odišli. My ju indexujeme a počítame s ňou do budúceho roku. Ona, ona je tam, my ju nevyužijeme. To znamená, my sme ju rozpustili do iných činností. To znamená, my už teraz máme rezervu, túto čiastku, ktorú môžeme použiť na to, aby sme o menej navyšovali rozpočet Európskeho parlamentu. Hovorím to preto, že možno by sme mali pristúpiť na nejaké pravidlá, že urobme za, raz za 5 rokov to, že neindexujme iba rozpočet, ale urobme skutočnú potrebu a potom ho ďalšie 4 roky indexujme. Lebo ak budeme indexovať, tak niekedy indexujeme aj veci, ktoré sú totálne skreslené a totálne zmenené a potom nám z toho vyndú um, také, také, také čudné, čudné čísla. Čiže naša politická skupina navrhla e, zvýšiť rozpočet Európskeho parlamentu o čiastku inflácie, ktorá je e, odhadnutá na rok 2016 na, na čiastku 1,3 pričom ďalšie inštitúcie ako OECD, ako Medzinárodný menový fond a ďalšie dali ešte nižšiu predikciu na zvýšenie rozpočtu. Tá bola okolo 1,1%. Čiže ak dáme čiastku 1,3% na bežné výdavky, tak nemáme žiadne riziko a nemáme ho vôbec preto, že máme aj ďalšie rezervy. Ja som spomínal tú čiastku 12 miliónov eur na ľudí, ktorí odišli. Potom je tu ďalšia čiastka okolo 2 milióny eur na, na tých ľudí, ktorí odchádzajú z titulu toho, že musíme znížiť o 1% počet zamestnancov Európskeho parlamentu, to je čiastka okolo 2, 2, 2 milióny eur, pričom pani Holmajer dokonca našla niekde, a to by sme sa mali pozrieť, že čo je pravda, ona hovorí o čiastke 5 miliónov eur, ktorá, ktorá vlastne ušetríme tým, že odíde 59 ľudí. E, keď sa pozrieme na rok 2014, tak v roku 2014 nám zvýšilo v rozpočte Európskeho parlamentu 71,5 milióna eur. Čiže to je prebytok, ktorý tvorí okolo 4 čiastky rozpočtu Európskeho parlamentu. E, aj rok predtým bol veľký prebytok, aj rok predtým bol veľký prebytok. To znamená, že tu máme tiež istú rezervu že, a, vy, a vysokú, to, to je naozaj okolo 4%, že, že sa nemusíme tu na, o nejakých desatinkách rozprávať, keď tu máme také, takúto vysokú rezervu. Ďalšia rezerva bude v tom, a ja som rád, že aj pán spravodajca so mnou súhlasí a ešte tvrdší ako ja, e, že skúsme neevidovať otázky na komisiu. Tých otázok na komisiu bolo v januári 1553 písomných plus ústne vo februári 1628 písomných plus nejaké ústne. Keď to všetko e, spočítam, to sú desiatky miliónov eur nákladov. A ja musím byť úprimný teraz naozaj, že poznám ľudí, ktorí boli e, pred desiatimi rokmi v Európskom parlamente a za 5 rokov mali asi maximálne 50 aktivít a dnes majú tisíc aktivít za 5 rokov. To znamená 20 krát toľko a je to odvtedy, ako existuje Votevoč. Musím to povedať úprimne, my hovoríme všetci a píšeme to aj v našej správe, poďme sa správať racionálne, aby sme tu nenafúkovali nejakú bublinu, nejakých PR aktivít, ale aby sme sa venovali tomu, na čo sme, tu, na čo sme boli zvolení. A boli sme zvolení na to, aby sme, sa, aby sme robili legislatívnu prácu. Čiže ak e, možno nebudeme niektoré činnosti evidovať, tak ušetríme veľké finančné prostriedky, kde iba v otázkach na komisiu máme ďalšie 1% rezervy E, rozpočtu, keď ich znížime na polovicu. A ja predpokladám, že znížime podstatne viac ako na polovicu, pokiaľ ich nebudeme evidovať. A sú tu ďalšie a ďalšie rezervy, o ktorých by som mohol hovoriť možno aj hodinu, ale teraz nechcem, lebo myslím si, že na jeseň bude čas, aby sme na jeseň pripravili konkrétne návrhy, kde ešte dokážeme ušetriť naozaj aj percentá rozpočtu Európskeho parlamentu na nejakej byrokracii, na nejakých tlačivách, ktoré sú úplne zbytočné. Čiže my tu máme obrovské rezervy. A preto by sme mohli, milé kolegyne, kolegovia, povedať, tak dajme tých 1,3 navýšenie na bežné výdavky a máme také rezervy, že sa vôbec nejdeme do žiadnych rizík. Ďakujem. Merci, monsieur Manka, monsieur Rubig. Ďakujem pekne, pán Manka, pán Rubig. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Deprému, pretože on tie rokovania viedol veľmi dobre a to je dobré východisko za EPP, alebo pre EPP existuje neprekročiteľná hranica, a to je tých 20 tie výdavky. My chceme dosiahnuť úspory aj v oblasti bezpečnosti. A ja myslím, že príspevok ostatných služieb k vyšení bezpečnosti v parlamente No a pre nás je to veľmi dôležité, aby stavebné opatrenia boli čo najrýchlejšie realizované, pretože v eh, tej žltej zóne, kde sa teraz nachádzame, je potrebný, potrebné aktívnejšie konať. To je pre nás všetkých veľmi rozhodujúce, aj rozhodujúce, aby sme hovorili o ďalších eh, kráteniach s generálnym tajomníkom. Potrebujeme ďalšie úspory v politike budov, keď môžeme zredukovať nájmy nákupom budov, tak z toho vyplýva nový potenciál úspor a preto myslím, že tých 20% pre nás je takých dôležitých, aby sme maximálnu čiastku použili na nákup budov, tak aby sme v následujúcich rokoch náklady na nájomné dokázali obúrať. E, sú v tejto oblasti veľké možnosti úspora, to je aj môj cieľ, aby sme dosiahli maximálne úspory, aby sme dokázali reagovať na náročnú situáciu v členských krajinách. Ďakujem pekne. Merci, Ďakujeme pánu Rubigovi. E, nie sú tu ďalšie prihlášky do diskusie. Ešte snad niekto? Pán Gajer. Äh, Naozaj mám e, tri otázky na pána Depre, veľmi technického charakteru. Pochopil som diskusiu dobre, že posledný e, rozpočet ročný na konci vykázal prebytky 71 miliónov eur, že sa nespotrebovalo 71 miliónov a to je jasný znak toho, že v návrhu rozpočtu je trochu e, ešte taký e, e, narazníkový priestor. Pritom náklady stále musíme ešte zaplatiť. Ešte na vyjasnenie, ak som to dobre pochopil, argument pána Maňku je ten, dodatočné úspory sa dajú dosiahnuť. Tento argument je oveľa silnejší Bojujeme tu o 5-percentnú úsporu u personálu pri e, medziinstitucionálnych dohodách. E, e, frakcie dbajú na to, aby tieto úspory sa nerealizovali personálom frakcií, pretože je naozaj nevyhnutné, aby sme mali pora- diskusie, aby sme sa mohli radiť o našich rozhodnutiach, aby sme mali na to personál, a v návrhu generálneho tajomníka e, tie úspory personálnych nákladov sú tam tak e, zapracované, že týmto návrhom inštitucionálnej dohody e, sa to javí, ako keby to bolo nevyhnutné. A, vy ste tu navrhli, že tie plus 15 miliónmi treba prevádzkové náklady pokryť. Môžete mi povedať pozadie tejto čiastky, tých 15 miliónov by ma zaujímalo, ako sa, z čoho sa skladá. Možno som to nepochopil, možno mi to budete môcť vyjasniť. Merci, monsieur Gaillard. Monsieur Valli. Ďakujeme teraz, pán Valli. Sì, grazie Presidente. Allora un intervento molto rapido perché oggi appunto... Veľmi v rýchlosti zareagujem sa s tieňovými spravodajcami sa budeme zavať kompromismi a uvidíme, čo sa podarí. Teraz z politického pohľadu ja tu musím naozaj skonštatovať, že podľa nás je zásadné nezvyšovať rozpočet a snažiť sa nejakým spôsobom e, naozaj šetriť. A prostredníctvom mechanizmov, ktoré máme, zdravé riadenie rozpočtu, e, verejných výdavkov menovite. Kolegovia, nemeckí kolegovia teda, E, sa zdá, že nechcú aplikovať podobné veci v európskom rozpočte, ale voči, voči štátom mimo Európy takéto rigorózne postupy chcú. Je tu teda, ide tu o mrhanie svojím spôsobom. Boli tu prísluby k tým 10 miliónom, pán Sasoli o tom hovoriť, hovorili, hovorili sa tu, hovorilo sa tu o úsporách ktoré s tým súvisia. Mnoho sa musí ešte urobiť, to nestačí, pretože verejná mienka e, so záujmom sa prizerá a to v okamžiku, kedy <clears throat> sa na ak sa ukáže, že sa náklady za politiku zvyšujú, tak, si zaplati, tak zaplatíme za to my cenu. Nevidím tu žiadne ďalšie prihlášky o slovo. Ešte predsa len. A pani Holmajer. Mm, len k tej poslednej poznámke, pán predseda, kolegovi chcem povedať, že e, tu hovoríme o e, výške súm pre e, talianský parlament. Ak by sme to preniesli na Európsky parlament, tak každý poslanec by tu mohol mať 10 asistentov som tak trošku sarkastická a videla som v americkom kongrese, ako sú tam vybavení poslanci a naozaj musím povedať, že tá porovnávacia štúdia to presne ukázala. My máme oveľa viac práce, Koleg- mnohí kolegovia tu naozaj e, masívne pracujú, nielen kvôli Watch, tento fenomén, je, ktorý ma skôr rozčuluje, preto sa tu pri, pridalo oveľa viac e, vysvetlení hlasovania a ty si tým pádom akože aktívnejší, keďže si sa viackrát prihlasil. Keď odovzdáš tisíc vysvetlení, tak si najaktívnejší poslanec, ale keď naozaj vážne pracuješ na nejakom materiáli, ako napríklad pán Depre, že pra, pracuješ na rozpočte parlamentu, alebo ako iní kolegovia, keď pracujú na rozpočte komisie, tak vlastne nerobíš nič, si lenivý, je, si niekto, kto sa nehlási a podľa Vote Watch si v podstate lenivý poslanec Takže Watch e, by mal sprehodnotiť svoje meritka a toto predsedníctvo by sa mohlo e, s tými ľuďmi odtiaľ porozprávať, aby sme e, prestali s týmto zvykom, že musím vysvetlením hlasovaní snažiť sa čo najviac prihlásiť, aby, sme, aby vo vote voči mi všetky koeficienty stúpli a pokiaľ ide o prácu poslancov, naozaj máme čoraz viac práce, delegované akty, ak to chceme kontrolovať, a teraz masí, masívne pribúdajú, tak jednoducho poslanci, ale aj sekretariáty výborov jednoducho budú potrebovať adekvátne vybavenie a i frakcie budú potrebovať takéto vybavenie a preto sa nehambím povedať toto i nahlas. Máme tu mnohé úspory e, v oblasti tlmočenie a, a keď som to len posledný dobre pochopila, tak rada povedala, že akýkoľvek e, e, pri, akýkoľvek personál, ktorý nie je na establishment pléne, tak to urobíme radi, tak my pre prekladok sme toľko úsporili a nám sa nezapočítalo tých 5%. Za posledný rok sme sa dohodli na tom, kolega Gajer, myslím si, že k tomu sa vlastne hlásim práve, že pokiaľ ide o politické skupiny, by nemali byť vlastne e, zapracovávané, pokiaľ ide o parlament. Ani komisia by ich nemala zaradať, pretože politickú prácu poslancov jednoducho nemôžem zaradiť ako všeobecnú administratívnu prácu e, Európskej únie. Veď naozaj chcem podporiť a pritom, že v rozpočte počet tých, e, ktorí majú byť škrtnutí v pláne zamestnancov, že teda personál frakcií, ktorý, teda politický personál, a teda personál nie administratívy, že ten sa nezaráta. Komisia to prislúbila a chcem to len pripomenúť, že komisia na to nesmie zabudnúť, pretože často sa na veci zabudne celkom náhodne, kým príde budúci rok, že? J'entends ce, ce débat. E, pochopil som tejto rozprave Pripomínam len, že včera sme mali ten seminár a tam sme už hovorili o potrebe vyhodnotiť, hodnotiť e, performance, výkon a e, štúdia, ktorú by sme mohli žiadať komisie. Určite by tu bola štúdia o evaluácii a výkone. A ak dobre tomu rozumiem, kritéria evaluácie výkonu, hodnotenia výkonu poslancov by mohli viesť eh, k určitému, eh, k určitému odklonu. A určite tu bude teda eh, materiál na revíziu, revizovať tie kritéria, pretože vlastne by sa tu mohlo to, to správanie zmeniť. To vlastne nie je pridaná hodnota, nie je pridaná hodnota, pán Kristof Ono. Budem veľmi stručný. Chcem povedať, že mám iný názor. Nemyslím si, že Európska únia je posudzovaná podľa rozpočtu Európskeho parlamentu. Podľa mňa ju posudzujú podľa jej efektívnosti, podľa účinnosti toho, čo robí. A myslím si, že nie je naozaj e, otázkou. E, nemyslím si, že ľudia E, e, majú problém s tým, či Európska únia potrebuje 2% naviac, aby mohla e, ro- ro- robiť svoju prácu. Problémom sú škrty. Nemôžeme vidieť škrty ako samoučelné. Európsky parlament ako inštitúcia potrebuje náraz rozpočtu, tak otázka potom musí znieť. Sú to extra prostriedky na to, aby mohli robiť e, svoju prácu, aby mohli robiť svoje povinnosti a skutočnosť je, ak iným dovolíme diktovať to, koľko my potrebujeme peňazí na to, aby sme urobili svoju prácu, tak potom sa vlastne sme na nesprávnej ceste. Posrime sa teda pozornejšie na to, čo urobiť potrebujeme, koľko je požadovaného a či dokážeme dokázať, dokáž, dokážeme realizovať efektívnu prevádzku. To bude e, potom dobrá, dobrá príprava na otázky, ktoré nám budú adresovať zvonku. Tu ide o vieryhodnosť voči vonkajšiemu svetu a najlepším sudcom je to, či našu funkciu vykonávame. A preto účinnosť je tým benchmarkom, efektívnosť je tým benchmarkom, či našu prácu robíme ako parlament e, správne. Nemali by sme tu sa dostať do diskusí e, takého obchodovania ako na trhu. 1%, 2%, hore dole. Neviem, uh, už asi nedám, nedoplním vlastný komentár. Teraz má slovo pán Taron. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som stručne predniesol pár komentárov a prí, jeden príklad. Naša skupina v každom prípade podporuje prístup spravodajcu, pokiaľ ide o riešenie komplikácií alebo problémov s rozpočtom. Ide o to, že musíme preskúmať jednoducho priority a musíme vlastne preskúmať aj veci, ktorými sa zaoberal alebo zaoberali predchádzajúce parlamenty. Sú to veci, ktoré sa jednoducho ťahajú už roky a musíme sa z toho poučiť. Chcel by som informovať náš výbor o tom, že skupina zelených je proti navýšeniu príspevkov na asistentov, aj keď ja osobne som odlišného názoru. Naša skupina sa stavia skepticky k nárastom na rozpočet na IT. Ide o to, že potrebujeme mať viac informácií o tom, čo sa plánuje s týmito prostriedkami vykonať. Ale ak mi dáte ešte 60 sekúnd, tak vám vysvetlím niečo, kde je možné vykonať také ľahké a drobné krátenia. Pokiaľ ide o, o úroveň 0, teda prízemie, tam je e, teda taká kafetéria alebo, alebo trafika. A ja som si vlastne už roky kladol otázku, že niektorí ľudia prídu dnu, zoberú si toľko to novín a potom ba podpíšu. A dnes som sa spýtal, o čo tu ide. No a tá milá osoba v tom obchode mi povedala, že toto je vlastne pre skupiny. A je mi ľúto, že vás musím informovať, pán Vali, tam boli dve anglické noviny, 5 talianských, že to berie vaša skupina. Čítate tie noviny? No, ja som to rýchlo prerátal. Ak teda máme 7 skupín, môžeme ušetriť 28 tisíc eur ročne. Ďakujem pekne. Et d'ailleurs, n'avez-vous un droit de réponse, naturellement, Monsieur Vallier. Vy, pán Vali, máte samozrejme právo na odpoveď. Allora, i tanti... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o tie mnohé drobné krátenia, ktoré sa môžu zrealizovať, áno, môžeme si k tomu sadnúť a každá pracovná skupina, každá politická skupina si môže povedať, že sa mrhá. Sú to rozličné veci, lopty, e, lietajúce taniere, dážniky, všetko možné, kde je logo EPP a to je mrhanie. Ak chceme hovoriť o takýchto kráteniach bezproblémových, veľmi rád si s, vám, s vami k tomu sadnem a môžeme hovoriť o týchto veciach či 25 tisíc alebo 28 tisíc, keď je to viacejkrát, sú to hneď sumy, ktoré dosahujú niekoľko miliónov. Je veľmi dôležité preveriť každý jeden výdavok. Áno, pán kolega, máte pravdu. Pokiaľ ide o takéto malé výdavky, keď sa to zráta, sú to skutočne značné sumy a preto si myslím, že je skutočne dôležité, aby v niektorých eh, opodstatnených prípadoch sa zvýšil rozpočet, pokiaľ ide napríklad o našich asistentov, lebo chceme odvádzať dobrú prácu, ale v každom prípade tieto prostriedky by sa nemuseli nájsť iba tým, že niečo budeme zvyšovať, ale práve naopak sa bude racionalizovať. Pokiaľ ide o veľkú administratívu Európskeho parlamentu, musí vlastne ísť príkladom, takže kľudne musíme si, môžeme si k tomu sadnúť a môžeme sa podívať na takýmito možnosťami úspory finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o problematiku príliš vysokých miest, áno, to je tiež relevantná otázka, pokiaľ ide o výdavky politických skupín, pokiaľ ide o príspevky politických skupín na politickým nadáciam a tak ďalej. Takže tam je skutočne milióny, takže je možné niekde začať aj s určitými obmedzeniami, takže kľudne sa môžeme k tejto téme stretnúť. Ďakujem. Teraz dám na záverečné slovo o, o priestor pánu ale Predtým ešte poviem, že môžem povedať, že v každej členskej krajine EÚ je potrebné verejné zdroje zvládať, šetriť, aby sa verejné zadlženia kontrolovali. Je pravdou, že keď chceme spustiť investície, snažíme sa mobilizovať zdroje a súkromných konkrétne investorov. E, to je plán Juncker. Takže naozaj máme problém verejných výdavkov. Rozpočtový výbor a jeho autorita sa zakladá na príklade, ktorý dáva parlament, ktorým ide parlament. Ide o výkonnosť, zabezpečiť všeobecne, všeobecné výdavky, vonkajšie výdavky. Parlament si nemôže dovoliť nebyť, neísť príkladom racionality a toho, že sám zvláda svoje e, výdavky, Pán Debre. Ide o to posilniť bezpečnosť e, parlamentu a tu ide o vzťah parlamentu voči belgickému štátu, teda e, pokiaľ ide o bezpečnosť našeho sídla tu v Belgicku. <clears throat> Pán predseda, k tomuto poslednému bodu. K tomu si chcem vyhľadiť rezervu, pretože pokiaľ viem, ten, za tento prvok bezpečnosti je zodpovedné e, predsedníctvo. Myslím si, že, že nemám e, tú čest byť členom tohto, tohto grémia. E, teraz ešte ale zo pár všeobecných úvah. Rozpočet 2016 prechádzalo v parlamente množstvo rozpočtov. Nepracujem teda na teréne panenskom, nedotknutom. Je tu množstvo vecí, ktoré treba vnútorne rozhodnúť, a to sa dialo evolúcia určitých kategórií výdavkov rozpočtových Európskeho parlamentu od roku 2009. To vám nemôžem všetko rozprávať, nie som za to zodpovedný, nebol som tu, ale mnohí z vás tu boli. Určití z vás e, tu boli. Prvý bod. Post, ktorý sa najviac e, zvyšil, to je dotácia Európskej e, nadácii a Európskej politickej strane od 2009-2015. 167%. 167%. To je prvá položka. Druhé, pokiaľ ide výdavky e, na členov, čiže platy, e, penzie, pres, e, náhrady cestovné 31 parlamentná asistencia 25 nárast medzi 2009-2015 asistenti. Čiže menej než všeobecný priemer zvýšenia, e, e, zvýšenia cel všeobecných nákladov parlamentu, čo je 20, 23%. To, to čo je ten výsledok e, rozhodnutí medzi 2009 a 2015. Takže pracujem na základe tejto bázy a to znamená, že ak to chcete tak robiť, tak pozície, kde som robil najvý, najvýraznejšie škrty, to sú politické strany a nadácia, a výdavky pre členov, ktoré očividne sú nad rámcom e, prostriedkov Európskeho parlamentu. Ale vy o tom rozhodujete. To, to ja si nevymýšľam na rozpočet. To je kolektívna zodpovednosť, ktorú e, vyjednávame voči predsedníctvu. Pokiaľ ide o úspory, minule sme hovorili o káve, môžeme, e, môžeme zrušiť kávu, môžeme zrušiť teplú vodu v sprchách. Kto, si tu, to, to, to sa tu sprchuje? Môžeme predať sprchy na trhu. Môžeme si sami nosiť e, hygienické pomocky a toaletný papier e, na toaletu. To existuje v afrických nemocniciach. Keď sa hovorí, že je tu len 10 miliónov úspor, ktoré žiada generálny sekretariát. To je nesprávne. Je tu 10 milión úspor dodatočných, ktoré treba urobiť prečo? Preto, že zvýšenie e, relatívnych výdavkov k štatutárnemu personálu, to na personál, ktorý závisí e, od parlamentu. 2,8% zvýšenie voči 2016, ak si zoberieme indexáciu. Indexácia prvá indexácia v júli tohto roku 1,2% a 1,8% od začiatku e, júla 2016 Čiže o 1,5 e, viac e, plus upgrading e, toho, čo je štatutárne definované. 2,8 zvýšenia na miliardu výdavkov, eurov výdavkov Európskeho parlamentu. Keď hovoríme o, zvýše, o tom, že zvýšenie je 1,6 v priemere na 1 miliardu, tak máme 12 milión, ktoré treba uh, uh, získať. Takže podstate to nie je úspora 10 e, miliónov, ale 22 miliónov úspor. To sú jednoduché pravidlá. Pokiaľ ide o precízne, o osobitné otázky, prvá otázka sa týka e, prvé tri otázky pána Gajera. Ak pán Gajer mal ešte aj doplňujúcu poznámku, okrem tých troch otázok. Mám predsa len doplňujúcu poznámku, ale najprv si vypočujeme, nechajme dohovoriť pána Depre. Moja doplňujúca e, poznámka je tá, že 31%, ktoré ste vypočítali, určite e, vychádzajú zo štatútu poslancov, ktorý platí od roku 2009. To som chcel vyjasniť, že sme takéto čísla dostávajú e, obaja, ako sa hovorí v Nemčine E, keď sa e, keď poslanci na internete vo verejnom prenose e, zo zasadnutí vysvetľujú, že prostriedky, ktoré, prostriedky, ktoré majú poslanci osobne k dispozícii, stúpli o 31%. Tak ak by sme to dali na prenose, viem, čo by bolo zajtra v novinách a čo by nám rozprávali kolegovia. Pozadie súvisí so štatútom poslancov, ktorý vstúpil v roku 2009 e, do platnosti a určit, kde určité formulácie a financie, e, kde nasledujú určité financovania pre poslancov. Euh, Ďakujem, pán Gajer. Ale vy len potvrdzujete moju argumentáciu, to znamená, je tu určitý počet výdavkov, pre e, štatút poslancov, pre e, adaptáciu a indexáciu, to všetko sa nedajú skomprimovať, nevieme ich znížiť. To znamená, že treba e, znižovať iné posty. Ešte ďalšie odpovede. 15 miliónov. Ja som povedal, že to je návrh generálneho tajomníka. My sme všetci akceptovali rozdiel medzi bežnými výdavkami fungovania a vynimočnými investíciami na bezpečnosť v roku 2016. A tých 6, 15 milión navrhol generálny tajomník. My sme akceptovali, že to ide e, maximum a že presnú čiastku e, stanovíme na základe precízneho návrhu, ktorý nám poskytnú, koľko bude treba na posilnenie e, okien bezpečnosti, koľko na kybernetickú bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže čiastka 15 miliónov eur je maximálnou čiastkou na posilnenie bezpečnostných opatrení. Pokiaľ ide o 5%, vaša druhá otázka, či 5% zníženia bude e, na celé obdobie globálne, teda e, percento na rok. Ak sa pozriete na návrh generálneho tajomníka, bude tu zníženie objektívne 57 e, pozícií to je viac než dohoda s komisiou. 59 pozícií a to je presné čiastka, čiastka percenta, o ktorej hovoríme. 1%. Generálny tajomník hovorí, že ak chceme posilniť bezpečnosť, bude potrebné personál, budú tu týmy, ktoré budú musieť byť pre bezpečnosť posilnené, dodatočné a dodatočné na angažovanosť. A žiadali sme posilnenie sekretariátov výborov, aby sa posilnila kontrola delegovaných aktov a dobrý výkon rozpočtu servismi komisie. 20 e, postov sa navrhuje generálnym tajomníkom Pozmeňujúce návrhy po, po, e, politických skupín pre posilnenie sekretariátov, áno, OK, ale nič viac. Nie, generálny tajomník bude musieť povedať, čo môže vnútorné presuny. uvidíme, či sa to akceptuje. Pretože v mene politických Je to spôsob, ktorým sa kalkulujú e, redukcie. Keď sme sa rozhodli pre internalizáciu z bezpečnosti, e, rozhodli sme sa tiež pre high-tech, je jasné, že bude nadbytočný personál, ale aj dostatočné výdavky, dodatočné výdavky. E, fakti, fakti, faktická váza zni, zníženie personálu to nie je skutočné zníženie výdavkov na personál. Ďalšia otázka sa týkala strategicky, bola strategicky významná otázka nevyužitých e, e, prostriedkov. Minulý rok som nemohol fixovať tú čiastku niečo viac ako 60 eur. Ak dobre zanalizujete rozpočet, nie sú tu pre budovu KAD e, zamýšľané e, výdavky. Žiadala sa tu vysvetlenie k mechanizmu, ktorým financujeme budovu KAD. A tento mechanizmus je ešte komplikovanejší než ten, ktorý nám e, vysvetlili pre financovanie e, výškových budov súdneho dvora. Nie sú tu úvery na toto vymedzené, na toto financovanie. Ja chcem tú úplnú transparentnosť, ale e, uvedomte si, aké náklady má budova CAD. Treba pridať to k rozpočtu 149 miliónov eur v rozpočtu na 2016. Ak ste pripravení to urobiť, ja to urobím. Ak nie, bude sa to e, e, financovať iným spôsobom. Pôžičkami, čiastočne a čiastočne inými spôsobmi ja v poriadku, chcem transparentnosť. Povieme si, že pôjdeme týmto smerom, ale 142 miliónov musíme e, dodatočných e, platie dať na tento rok. Ja som o tom nerozhodol, o financovaní KADU. To je jednoducho už pripravené, v, e, už sa to deje. Teraz k ďalším otázkam. Viem, že je tu množstvo úspor, ktoré treba urobiť. Ale je to veľmi citlivý problém, pretože kompetentné je tu predsedníctvo. Ide o miestnych asistentov. A to predsedníctvo, ktoré má tu robiť reglement, my s tým sú, máme súhlasiť, to obhajujem túto myšlienku. Určité opatrenia, ktoré nebudú aplikované, ak nebude modifikácia a predpisov pre e, lokálnych asistentov. Množstvo e, písomných otázok, 10 poslancov 10. od začiatku parlamentného obdobia, nebudem ich menovať. Ale na čo by to slúžilo? Len aby v dobrej pozícii, v tomto hlúpom e, stu, systéme rankingu, ktorý tu máme, ktorý e, e, niekto tu pracuje celé týždňa na správach, a potom iní, ktorí len po, e, posielajú e, stovky e, písaných otázok prostredníctvom svojich, svojich asistentov. Ale to je tiež predsedníctvo, ktoré musí rozhodnúť, e, čo budeme robiť s tými písomnými vysvetleniami hlasovaní. Mne povedali, že nechoďte až tak ďaleko, že to je, za to je zodpovedné predsedníctvo. Vysvetlenia hlasovaní, samozrejme, že tu môžeme výrazne usporiť. Stačilo by rozhodnúť, že vyhlásenie, vysvetlenia hlasovaní po, priamo po e, hlasovaní, keď sa sko- skončilo hlasovanie, tí, ktorí potom vysvetľujú, nerobia to predsa pre e, ostatných, keď odídu z hlasovania, robia to pre svojich voličov, ak povieme, ak nebude jednoducho, nebude už tlmočenie. A to by sa e, usporilo. Jednoducho usporili by sa na dve hodiny tlmočníci a prepis, prepis prejavov. To by malo urobiť predsedníctvo. Ja som takéto návrhy dal. Oni mi povedali, e, toto teraz nenavrhujte, starajte sa o vaše uskutočné kompetencie. Ale pán predseda, sú skupiny, ktoré sú tu skupiny, ktoré mi neustále telefonujú, a trvá to vždy o, o témy, že nemôžem jednoducho e, predsedníctvo tlačiť do takýchto tém. Viem, že návrhy, ktoré ste tu predložili, nie sú ideálnymi témami, ale slúžia nám e, pre náš rozpočtový výbor. Ak chcete ísť nižšie, pôjdeme nižšie, ale snažme sa rokovať. Nechápem, ako môžem od predsedníctva žiadať, aby akceptovali viac ako 22 miliónov e, eur po vo výdavkoch. 10 milión navrhol pre, e, generálny tajomník, ale ešte je tu tých 12, keďže sa rozpočet z, e, z, zvýši o 2,8, ale pritom 1,6 paralelne s tým. Ďakujeme pánu spravodajcovi. Naozaj ste na, naozaj e, delí a, a dôslední k nehnuteľnostiam. Tu sme dnes o tom hovorili, o praxi Európskej únie. No nie je to, nie je to príkladné a treba sa držať e, transparentnosti. Dnes možno si za, zamieňať investície. O, ako hovorí pán Depre, často o inteligencii treba byť e, pochopiteľný a inteligentný. Tuto to uzavrieme, si myslím. Pán Taron. Iba stručne súhlasím so spravodajcom v tom, ako hovorilo o vysvetľovaní hlasovania, iba v zmysle spravodlivosti musím povedať, že raz som sa zúčastnil a išlo o tému označovania pôvodu mesa v mesových výrobkoch a bol tam jeden poslanec z Škótska a hovoril o problematike Hegiš a preto to bolo dôležité. <laughs> Très bien. Moi, je vous avoue que j'étais étonné en bol som pri príchode prekvapený, že máme vlastne pohlasovanie, vlastne vysvetlenie hlasovaní. V parlamente sa predsa snažíme presvedčiť kolegov predtým, než padne rozhodnutie, ale vysvetľovať po rozhodnutí, tam sú možné úspory. Práve tak, ako to navrhol pán Depre. Predsedníctvo to predsa musí chcieť pochopiť. Euh, voilà. Donc, euh, V poriadku, takže tieňoví spravodajcovia sa stretnú eh, o 14. hodine. Tieňoví spravodajcovia s pánom eh, Depre. Ešte máte niečo v bode ostatné? Takže ak nie, eh, želám vám príjemnú Veľkú noc a e, zelený týždeň.